by som vedieť, či to bolo na mieste, či to bolo iba preventívne opatrenie a chcel by som vedieť, aký zraniteľný je náš informačný systém. Ďakujem. Ďakujem pekne, overíme si to, budeme sa tým zaoberať a pošleme vám príslušné informácie. thank you very much. Uh, E, Pani Guillaume, naša spravodajkyňa. Nech sa páči, máte slovo. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda, milí kolegovia. Prvá etapa uh, nastane, pokiaľ ide o smernicu o postupoch. My sa vyslovíme v stredu k revidovanému návrhu spoločných postupov v oblasti udelenia alebo stiahnutia štatutu utečencov. Stanovisko EP je zásadné v dialogu s radou k agende, ktorá predstavuje podľa mňa kľúčový, kľúčovú otázku k azylovému balíku E, bude to základ pre novú verziu tejto smernice, ktorá, ako dúfam, nám umožní e, dodržať lehotu 2012 ako horizont, preto aby sme implementovali spoločné pravidla v oblasti azylu. Hlasovanie tejto správy nastáva zatiaľ, čo um, e, Úrad pre utečencov zverejnil svoje údaje a ukazuje sa, ako množstvo žiadateľov o azyl sa, zvýš, sa znišilo o 40 v rámci desiatich rokov a teda to nás núti zamyslieť sa nad e, príčinami tohto konštatovania, či ide o zníženie faktorov, ktoré vedú k odchodom, alebo ide o posilnenie kontroly, imigračnej kontroly v niektorých krajinách. Táto správa ukazuje tiež to, že rozvojové krajiny dnes sa ujali eh, tej najdôležitejšej časti zodpovednosti v tejto oblasti, zatiaľ čo nemajú všetky nástroje na to, aby to robili. Eh, čiže mm, musíme tu mať z tohto dôvodu jasné pravidlá a pokiaľ ide o pravidlá o azyle, tu sú základné princípy. Eh, sú to sú tu dve nevýhody v tejto smernici. Táto smernica nedostatočne chráni práva žiadateľov sú tu veľké rozdiely v zaobchádzaní s utečencami v rozličných krajinách. Existujú veľké rozdiely medzi jednotlivými krajinami v Európe. Uvediem dva príklady. Napríklad percento pozitívnych rozhodnutí eh, prvej inštancie v členských krajinách v roku 2009 eh, predstavovalo 65% až 1% Lehota pre odvolanie proti negatívnemu rozhodnutiu v prvej inštancii, e, prvej inštancie bolo 1 až 30 dní a rozdiely teda nechýbajú, či už ide o dôvody, e, na zrýchlený postup, prístup k individuálnym e, rokovaniam alebo k účinnému odvolania. Takéto rozdiely nie sú kompatibilné s režimom spoločného azylu, ktorý by mal rovnako chrániť celé územie EÚ. Je to protirečivé aj v súvislosti s pravidlami, ktoré hovoria o tom, že mm, azylové pravidlá v členských krajinách sú rovnaké. Legislatívna harmonizácia je teda nevyhnutná preto, aby sme konečne zabezpečili spravodlivé, prístupné, bezpečné a efektívne postupy. Pretože si myslím, že to nie je správne, tak by som chcela e, znovu uviesť e, niektoré informácie, podľa ktorých táto smernica predstavuje len zvýšenie nákladov a je to na úkor pozitívneho vývoja. E, určite tieto procedurálne zmeny povedú k nákladom, ale potrebujeme tu určitú jasnozrivosť, aby sme videli, že zlé využívanie postupov, ktoré nie sú dostatočne kvalitné, nie sú dostatočne bezpečné, momentálne stojí členské krajiny veľa. Máme tu dve ukazovatele, dva ukazovatele je to dĺžka postupov a počet odmietnutých žiadostí. Chcel by som tiež povedať, e, že E, či už ide o zneužívanie. V tomto kontexte e, musíme brániť azyl ako základné právo a je to našou povinnosťou. Ak situácia v arabskom svete niečo znamená pre Európsky parlament, parlament tak je to predovšetkým o zodpovednosti EÚ udeliť spravodlivú ochranu obetiam prenasledovania. Prístup e, komisie, ktorá chce zlepšiť princíp frontloading, prijatie kvalitného rozhodnutia bude v prospech obetí a umožní prijímali rozhodnutia, ktoré budú solidné, e, zlepší sa zdôvodnenie negatívnych rozhodnutí a takisto sa zníži riziko ich odmietnutia v druhej inštancii. V druhej inštancii. Znižia sa tým náklady pre členské krajiny a podporíme ich snahu um, uh, týchto členských krajín. Ešte niekoľko slov, ktoré umožnia, aby táto správa napredovala. Právo na uh, bezplatnú právnu pomoc v inštancii je podľa mňa zárukou pre kvalitné rozhodnutia. Uh, E, takisto zraniteľní žiadatelia musia byť e, lepšie chránení. Prepačte, hovorí pán predseda, máte spolu 7 minút, chcete ich rozdeliť 5 plus 2. Áno, budem mať tú menšiu časť nakoniec. E, tretia výzva, lehotá na odvolanie lepšie záruky na zrýchlený postup eh, alebo roz, stanovenie rozumných lehôd. Žiadame vytvorenie spoločného európskeho zoznamu v spolurozhodovaní tak, ako je to eh, eh, zakotvené v rozhodnutí z roku 2008. Táto správa by mala byť silným signálom Európskeho parlamentu smerom, smerom k Rade a ku komisii a červenou líniou um, Eh, bude harmonizácia, eh, vysoký štandard ochrany a tomuto by sme sa mali, dámy a pani, tešiť. Much, Ďakujem pekne. A teraz v mene Európskej komisie pani komisárka Cecilia Malstrom. Eh, vítajte a máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pani spravodajkyňa. Hlasovanie o o smernici o azile v tomto týždeň je veľmi dôležitá. Je to zásadný krok smerom k tomu, čo bude vlastne e, znamenať fáza 2 celého azylového systému, čo vyplýva z rokomského programu. Chcela by som sa pogratulovať spravodajkyni pani Guillaume za skutočne veľkú prácu a za výbornú spoluprácu s nami. Boli ste veľmi rozhodná, odhodlaná a máte pochopenie pre potreby ochádzačov o azyl. Zároveň ste mali pochopenie pre národné administratívy. Táto smernica bude základom budúceho európskeho azylového systému. Uchádzači o azyl, ako ste povedali, musia mať rovnak, rovnak, musí, musí zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s nimi v Európskej únii, zatiaľ čo vieme, že v súčasnosti existujú veľké rozdiely a je to veľmi ťažko pochopiť, že takéto niečo existuje, keďže tu máme medzinárodné dohody, dohovory, ktoré sú rovnaké, máme tu rovnaké európske hodnoty. Je zásadné, aby ten, ten prístup bol efektívny a spravodlivý, nesmie sa zneužívať azylový systém, zároveň je nutné plne rešpektovať základné práva. Ja si myslím, že tieto ciele môžu byť dosiahnuté, ale iba vtedy, ak spoločné pravidlá zabezpečia rovnakú kvalitu e, vykonávania zo strany azylových orgánov. Komisia je odhodlaná s týmto smerom a veľmi som bola rada, že pani Guillaume, ako aj výbor LIBE, v zásade podporili tento návrh. Boli tam mnohé pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkali posilnenia záruk, v, záruk pre uchádzačov o azyl. Zároveň tu bola ochota zabezpečiť určitú flexibilitu pre členské štáty, aby tu bola eh, možnosť pre zrýchlené postupy potom tu bol, bol pozmeňujúci návrh, ktorý je ambiciozný, týka sa e, definície bezpečných krajín, vyžaduje si to samozrejme určité úpravy praxe v členských štátov. Ďalej ma zaujímavé pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka e, e, právnej pomoci, osvetnej právnej, právnej pomoci. Toto by mohlo vyriešiť zložitú právnu situáciu, o ktorej vieme, že je v členských štátoch. Komisia pripravuje modifikovaný návrh tejto smernice a chce podporiť rokovania na úrovni rady. To hlasovanie, ktoré prebehne zajtra alebo v, strede, v stredu, je veľmi zásadné z hľadiska rokovaní. Komisia sa bude veľmi vážne zaoberať pozmeňujúci parlamentu v rámci úpravy návrhu a sa tešíme na spoločnú prácu e, v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pani. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Holmajer v mene EPP. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, kolegyne, kolegovia, pani komisárka. Najprv by som sa chcela poďakovať za mnohé rozhovory, ktoré som viedla o spravodajkyňou, ale ako aj s pani komisárkou a tieňovými spravodajcami. Vo viacerých oblastiach sa nám podarilo dosiahnuť dobré kompromisy. Ako povedala pani komisárka Malmström, sem patrí pozmeňujúci návrh, ktorý sa týka bezplatnej právnej pomoci, kde, kde ide zároveň aj o ochranu maloletých. Tam sme sa zhodli na určitom riešení pre skupiny, ktoré sú ohrozené. Podarilo sa nám nájsť aj dobrý kompromis pri jazykovom režimu a potom aj pri téme bezpečných tretich štátov sa podarilo tiež nájsť kompromis. V zásade ide o to, aby administratívne postupy sa kvalitatívne zlepšili, to znamená, aby Ehm, bolo menej súdnych konaní v druhom a druho, treťostupňových súdov. Ide o to, aby sa čo najrychlejšie riešila situácia, aby tí ľudia, ktorí vyžadujú podporu a ochranu, ju dostali. Dôležité je, aby sme mali minimálne štandardy vo všetkých členských štátoch. Text komisie, ako aj individuálne pozmeňujúce návrhy, ktoré upravujú návrh komisie, žiaľ, tento dobrý úmysel trošku narušujú otvárajú viaceré možnosti, kde je možné spomaliť postupy alebo dokonca zneužiť azylový systém. A dovolte, aby som spomenula pár príkladov. Napríklad uchádzač môže trikrát predložiť neoprávnený návrh a má návrh na, na to, aby trikrát prebehlo plné konanie, riadne konanie a až potom prebehne urýchlené konanie. Jednoducho to nie je predsa akceptovateľné, aby niekto chcel byť uznaný v mysle Ženevskej konvencie za utečencu. Utečenca v tejto súvislosti spomeniem e, Tunis a hospodárskych utečencov. Ide o to, že ak sa predložia neoprávne návrhy, to stále ešte nevedie k zrýchlenému konaniu. Potom je to ďalší problém, keď niekto zmizne, teda ilegálne, e, niekam unikne, tak jednoducho nemôže mať možnosť prísť ďalším návrhom. Pán predseda, ešte jednu vetu, to znamená, že uchádzač o azyl očakáva na negatívne oznámenie, tak zelení tu navrhli, že ak je nepríjemný a nepritomne nemôže podpísať tento návrh, tak vlastne to pre nič také neznamená. Ďakujem pekne a teraz pán Claude Moraes, socialisti demokrati. Pán predseda, ďakujem pekne, Hovorím v mene našej politickej skupiny. Musím povedať, že nachádzame sa v veľmi zložitej politickej a praktickej situácii. Členské štáty hovoria o tom, že je dôležité ukončiť e, azylový balíček. Hovorí sa o tom už v roku 99 a tieto politický imperatív dnes. Severná Afrika, kríza v oblasti Trezveného mora a spomínanie toho, že je nutné zdieľať e, zodpovednosť, to všetko vedie k tomu, že je dôležité prakticky riešiť túto situáciu. V mene našej skupiny môžem povedať, že pani Guillaume v spolupráci s pani Holmajer a ďalšími tieňovými spravodajcami vypracoval návrh, ktorý je rozumný, efektívny a ktorý skutočne, ako povedala pani komisárka, znamená základný kameň azylového balíka. Preto to hlasovanie v stredu bude také dôležité. Ak sa nám podarí opätovne dosiahnuť tú väčšinu, ako sme mali na výbore, podarí sa nám vyslať signál a vlastne ukončiť tento balíček, balíčku, ktorý vyrieši všetky zložité otázky, Dovolte, by som spomenul jeden príklad. Ja som sa zaoberal roky e, prípadmi utečencov, bol som právnik, ktorý som poskytoval pomoc a dôležité je, aby e, to azylové konanie bolo spravodlivé a transparentné. Toto akceptujú mnohé členské štáty. Toto je veľmi dôležité. To znamená, že dôležité, aby to rozhodnutie bolo kvalitatívne a tak to bolo všade v Európskej únii. To znamená, že musíme si uvedomiť, že to vyžaduje aj riešenie nákladov. Je nutné si uvedomiť, že kvalitné rozhodnutie si vyžaduje aj určité finančné zdroje a v konečnom dôsledku e, spravodlivý a kvalitný proces znamená ušetrenie e, prostriedkov. A ak niekto o tom pochybuje, tak e, je dôležité si pozrieť jednotlivé prípady, je dôležité pochopiť, že je nutné vykonať veľmi veľa práce, a že je nutné riešiť skutočne aj kontroverzné otázky. Zároveň je dôležité si uvedomiť, že tu by sme sa nemali zaberať iba nákladmi, ale ide o harmonizáciu e, postupov. Ak budeme pokračovať v takom systéme, ako máme doteraz, tak to znamená, že nereagujeme dostatočne na realitu. E, vieme, že ako sa vyvíjal počet e, uchádzačov o azyl, že vlastne v posledných rokoch ten počet klesal. Sú tu veľmi dôležité časti, ktoré je nutné e, dobre vyriešiť, lebo rozhodujeme o osudoch mnohých ľudí. Musíme naplniť medzinárodné záväzky a musíme e, poskytnúť ľuďom ochranu, ktorí na, na majú nárok. Chcem sa poďakovať za e, spoluprácu s tenými spravodajcami. Je dôležité, aby sme zopakovali výsledok hlasovania ako na výbore, vyšlime silný signál komisii a členským štátom, kde povieme, že parlament berie túto otázku vážne, chceme ukončiť tento azylový balík. Ďakujem pekne. Ďakujem pani posla- pánovi poslancovi, teraz pani Pirš, liberáli a demokrati Európy. Ďakujem pán predseda, vážená pani komisárka. Najprv sa chcem poďakovať pani spravodajkyni, tým spravodajcom. Mali sme mnohé diskusie a myslím si, že v konečnom dôsledku sme dosiahli dobré kompromisné návrhy, aj keď všetci vieme, že e, nebolo to veľmi jednoduché. Mene liberálov by som chcela povedať, že my stále podporujeme ten cieľ, aby do roku 2012 sme mali európsky azylový systém. To znamená aj to, že Teraz musíme spraviť krok vpred a musíme jasne sig- vyslať signál na radu, že tento cieľ je pre nás dôležitý, sme na ňu nezabudli a samozrejme je dôležité viesť ešte ďalšie rokovania. To je predsa samozrejme. Zároveň musíme jasne poukázať na to, že to chceme a chceme predovšetkým mať spoločný azylový systém. Predsa nie je možné, ako už bolo spomenuté, že vlastne je to tak povediac niečo ako lotéria, kde E, uchádzač o azyl príde s nejakým návrhom a čaká. Takto nie je možné postupovať, som veľmi rada, sa v poslednej chvíli ešte podarilo vyriešiť situáciu. Nie je možné, aby každý členský štát mal svoj vlastný zoznam o tom, čo je e, bezpečný tretí štát. Buď nejaký štát je bezpečný alebo nebezpečný a potom je samozrejme nutné ešte overiť každý individuálny prípad, či tá osoba, ktorá prišla s návrhom, so žiadosťou, či skutočne prichádza z Eh, bezpečného štátu, alebo či jej, jej individuálna situácia je špecifická a situácia sa mení. Som presvedčená, že členské štáty konec koncov budú mať z toho prospech, ale konec koncov aj uchádzači o azyl v budúcnosti budú mať možnosť, aby postup vybavenia ich žiadosti bol rýchly a férový už v rámci prvého stupňa, ak sa to implementuje tak, ako si to predstavujeme. Myslím si, že to je veľmi dôležité právo. Azyl je právo a nie milosť. Musíme jasne povedať, že toto chceme, musíme to mať jasný postup. Pre všetkým vítam to, že sa nám podarilo aj pre maloletých vyriešiť situáciu. Podarilo sa nám posilniť ich práva. Toto podporuje naša politická skupina. Som veľmi rada, keď dosiahneme dobrý výsledok. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne a teraz pani Helen Flotter. Zelený. Ďakujem pekne, pán predseda. Práca, ktorá sa tu začala v súvislosti k, k tejto správe, je veľmi dôležitá. Pani Malstrom to správne povedala, je to základný kameň Európskeho azylového systému a v súčasnej situácii e, sú chyby, alebo je tu priepasť, e, na ktorej stroskotávajú práva žiadateľov a náš systém ochrany. Keď máme krajiny, kde sú také veľké rozdiely, pokiaľ ide o ich pozitívne reakcie, od, e, tie rozdiely predstavujú 1,65 napríklad vo Francúzsku máme 75 ochrany, ktorá sa udeluje obyvateľom Kosova alebo Albánska odvolanie e, nie je možné a teda berieme na vedomie stav situácie. Hovoríme si, že rada by sa mala zaktivizovať a zvážiť tú možnosť Európskej komisie a síce posilniť kvalitu správy pani Guillaume, zlepšiť kvalitu rozhodovania v prvej inštancii. To je zásadné Myslím si, že krajiny, ktoré e, veľa kričia, nie sú plácami a nie sú najpohostinnejšie. E, Cyprus, Švédsko, Luxembursko, Belgicko. Počúvajme tieto krajiny, ktoré nám povedia, aké sú najlepšie normy ochrany e, v medzinárodnom rozmere, pokiaľ ide o ochranu žiadateľov o azyl. Ďakujem, pani Flotre. kolega Kriakos Triantafalides, um, spojená uh, ľavica. Som veľmi uh, rád, že tu môžem hlasovať, uh, môžem sa vyjadriť pred hlasovaním. Musíme mať produktívne rokovanie, aby sme naplnili náš cieľ spoločného európskeho azylového systému v roku 2012 Musíme brať do úvahy ťažkú prácu, ktorú sme vložili do tejto agendy a Chcel by som poďakovať pani Guillaume za vynikajúcu prácu a za jej zamierujúci prístup. Výsledok e, textu je značným zlepšením. Rešpektujú sa azylové postupy, ktoré sa implementujú v Európskej únii, ktoré sú veľmi rozdielne v jednotlivých členských krajinách aby som vymenoval aspoň nové ustanovenia sa majú záviesť, aby každý žiadateľ mal primerané nástroje, aby mohol zdôvodniť svoju žiadosť, aby e, v rámci 6 mesiacov sa e, vybavil jeho prípad, aby tu bola bezplatná právna pomoc v rámci postupu prvej inštancie, vrátanie prípravy nevyhnutných procedurálnych dokumentov. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. Ďalší rečník sloboda a demokracia, Gerard Batten. Ďakujem pekne, pán predseda. Existujúca smernica 2005 o medzinárodnej ochrane by sa mala e, revidovať a preskúmať ako smernica pre um, žiadateľov o azyl pre príjmanie takýchto žiadateľov. E, je to súčasťou európskej azylovej politiky v rámci Lisabonskej zmluvy, no a smernica uh, má stanoviť nový systém kritérií pre žiadateľov o azyl, kto môže a kto nemôže vstupovať do členských krajín a kvalifikovať sa na e, štatút utečenca Ide tu o zharmonizovanie azylovej politiky členských krajín a udelenie väčších práv pre tých, ktorí žiadajú o azyl. Influx ľudí zo Severnej Afriky je e, ďalšou črtou, ktorá Európskej únii vytvára priestor, aby rozšíril e, svoje pôsobenie. Imigračná azylová politika by mala byť e, výsadou nezávislých krajín. Tento návrh, táto napravená smernica znamená presne to, čo hovorili oponenti, že to bude znamenať, a že sa tu vytvorí akýsi priestor pre referendum. Ďakujem pekne. Kolega Daniel van der Stop, nezaradený. Ďakujem pekne, pán predseda. Naša strana, strana Slobody, má jasný názor. My sme aj naďalej proti európskej azylovej migračnej politike. Predsa členské štáty to vyriešia najlepšie. A okrem toho máme výbornú holandskú vládu, ktorá e, prišla s výbornými návrhmi a my nechceme, aby sa do toho miešala Európa. Je dôležité otvorene povedať, o čo tu ide. Čo sa týka medzinárodnej ochrany alebo azylu, toto je veľmi dôležitá otázka. Práve v dobe, kedy je dochádza k masovej migrácii, sú to veľké toky, ktoré je nutné zvládať. A je dôležité o tom hovoriť otvorene. Táto smernica by znamenala otvorenie všetkých hraníc a potom by bola Európa zaplavená. Doteraz to tak nebolo, ale pozrite sa do Talianska na Lampedúzu. Mnohí polokriminálni ľudia tam prídu, skúšajú svoje šťastie, chcú tam ostať. Môže nám pani komisárka vysvetliť, prečo Európa na to musí doplácať, prečo všetci idú do Európy, najlepšie riešenie a jediné riešenie by bolo e, to riešiť predsa tak, aby sa tým zaoberala islamská konferencia alebo napríklad Organizácia africkej jednoty. Oni by sa tým mali zaoberať. Nie tam. Dôležité je hľadať riešenie na mieste. To znamená, že my by sme nechceli, aby sme to mali takúto smernicu práve v čase, kedy hordy barbarov prúdia do Európy. Ja nechcem, aby išli do Európy. Ďakujem pekne a teraz pani Anna Hiet. Hlasíte sa k rokovacom poriadku? No dobre, nech sa páči. Pán predseda, kolega práve hovoril o hordách barbarov, ktorí prichádzajú do Európy. Takýto cynizmus predsa nemôžeme len tak akceptovať, to je ohovárajúce voči týmto ľuďom, bolo by dôležité to napraviť. Máte pravdu, Áno, uvedieme to do našej zápisce. Ďakujem pekne, pán kolega, za túto pripomienku. Yes, please. Nech sa páči. Ja, wel, Ik wil dat even Ik... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som to popraviť. Nehovoril som o barbaroch. Hovoril som o oblasti barbarov to je predsa historické označenie. Ja som nechcel povedať, že to sú barbary. To by som chcel popraviť. Ďakujem pekne. Všetky tieto pripomienky budú súčasťou našej zápisnice, takisto môžete overiť. Bude tam originál, pôvodné znenie, vaša odpoveď a potom aj otázka a odpoveď. To všetko bude súčasťou našej zápisnice. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pani Anna Hiet. Dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som sa poďakovať pravdajkyni pani Guillaume za výbornú a veľmi zložitú prácu na tejto správe. Je to veľká časť azylového balíku. Spravodlivý a transparentný proces, to je veľmi dôležité, toto musí byť garantované v všetkých štátoch EÚ. Európska únia nebude mať nikdy fungujúci azylový systém, a kde bude mať spoločné minimálne štandardy, preto ako, aké práva majú uchádzači o azyl a ako je nutné k ním pristupovať v rámci preskúmaných žiadostí. Tieto ustanovenia nemôžu byť iba na papieri, ale dôležité, aby sa uplatňovali aj v praxi a to konzekventne v celej Európe. Je veľmi smutné, že komisia mi oznámila, že plánujú predložiť nový zoslabený návrh, ktorý vychádza v ústretí tomu, čo chcú vlády na rade. Vieme, aké sú nálady na rade a O to dôležitejšie je to hlasovanie v našom parlamente. Dôležité, aby náš parlament vyslal jasný signál o tom, že my v každom prípade chceme podporiť práva uchádzačov o azyl, chceme zdôrazniť, že všetci zasluhujú spravodlivé preskúmanie žiadosti. Tie metódy, ktoré sa navrhli, aby sa e, zdroje nasmerovali určitým smerom, a to je veľmi dôležité, Ehm, bude to prospešné pre uchádzačov o azyl, aby čo najrychlejšie dostali odpoveď, čo konec koncov znamená aj znižovanie nákladov, ehm, aby nebolo nutné zopakovať proces. Sú tu viaceré dobré pozmejúce návrhy. Chcela by som sa zamerať špecificky na jeden návrh, ktorý zabezpečuje to, že je dôležité sa zamerať na ohrozované skupiny. Tu ide pre všetkým o deti, utečencov, ktoré prichádzajú sami. Zároveň je dôležitá definícia rodinných príslušníkov. Toto e, zlepší situáciu pre mnohých e, maletých. Ďakujem pekne. A teraz pani Cecilia Wikström, ale myslím, že nie je v sále, takže teraz dostane slovo pani Tania Fajon. Na dve minúty, nech sa páči. Pa. Pochválila by zvrstno delo poročevalke. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem e, zablahoželať pán, e, autorke tejto správy k jej vynikajúcej práci. Európa potrebuje konsolidovanú férovú, e, konsolidovaný férový postup v, pre žiadateľov o azyl. M toto bude tak v prospech členských krajín, ako aj v prospech žiadateľov. Toto je kľúčový princíp ľudských práv. Utečenci, keď prechádzajú hranice, by nemali byť trestaní. Našou hlavnou úlohou je pomôcť všetkým žiadateľom o azyl. Pomôcť im, aby, aby sa dodržali ich základné ľudské práva, aby tu boli vysoké um, normy, pokiaľ ide o spracovávanie ich žiadostí. Na nešťastie zdá sa, že čoraz menej členských krajín berie do úvahy tieto princípy vítajú novo prišelcov s veľkou nedôverou a toto sa deje na Lampeduze. Um, toto je zdrojom takých čiernych myšlienok a vedie k obavám, že utečenci nie sú vítaní v Európe. Musíme ukázať solidaritu smerom k ľuďom, ktorí utekajú z krízových oblastí ako z Líbie, potrebujú medzinárodnú ochranu. Vzhľadom na to, čo sa deje v Severnej Afrike a v iných krízových oblastiach, Musíme zabezpečiť, že príjmeme viac utečencov v budúcnosti. Preto potrebujeme zlepšiť azylové postupy a toto uľahčí život nám, ako aj utečencom na krajinách, ktoré si počínajú lepšie, bude menšie bremeno, bude tu férovejšie vzdelanie bremena. Európa sa nesmie stať pevnosťou a žiadatelia o azyl nesmú byť obeťami Eh, chcela by som, aby sa táto správa podporila veľkom väčšinou v stredu. Catch the eye teraz. Najskôr pán Georgios Papa Nikolau. Minúta. Ďakujem pekne, pán predseda. Súhlasím s tým, že potrebujeme mať efektívne riešenie e, žiadosti o azyl. Nikto s tým nemôže nesúhlasiť. Uvediem príklad spred niekoľkých mesiacov e, z Grécka, keď, kde som bol na misii. Týkalo sa to e, azylu, bolo tu zadržné centrum v, na letisko a keď sme prišli, tak sme videli štátnych príslušníkov tretich krajín a rozprávali sme sa s nimi a mm, jeden človek nám povedal, že predložil žiadosť o azyl a začal hovoriť e, grécky. Ako to, že mohol hovoriť grécky? A, a on pracoval v Grécku pred desiatimi rokmi, potom odišiel, teraz sa vrátil do Grécka a predložil žiadosť o azyl. Samozrejme, že musíme mať transparentné postupy a zabezpečiť to, že ľudia, ktorí si zaslúžia e, takýto štatút, tak ho dostanú, ale nesmieme dopustiť e, zneužívanie systému. Napríklad tu bol e, uvedený konkrétny príklad po šiestich mesiacoch e, Bremeno dokazovania niekoho, kto odišiel zo svojej krajiny, sa presúva na členskú krajinu a nie na žiadateľa o azyl. Toto je niečo, čo by nám umožnilo zastaviť e, chyby. Pani Enzo, minúta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 aby sme veci zmenili, preto aby sme vytvorili homogénny systém v rámci EÚ. Jasnosť pravidel a postupov je pridanou hodnotou. Um, musíme mať teda transparentné normy s jasnými ukazovateľmi, uh, ktoré mm, budú potom hodnotené kompetentnými orgánmi. Je teda potrebné, aby sme Ehm, mali medzinárodný systém ochrany, e, ktorý bude oveľa rýchlejší. E, sú tu ambiciozne ciele, ktoré sme si stanovili, ale mm, musíme zabezpečiť aj to, aby tu bola skutočná harmonizácia na národnej úrovni, aby sme sa nedostali znovu do situáciu, ktorú máme dnes. Naším konečným cieľom musí byť spoločný azylový systém, tak ako to hovorí, o tom hovorí štokholmský program. Pán predseda, pokiaľ máme určitú e, istotu, tak je to je následovné. Jednotlivé členské štáty Európskej únie sú, a toto možno vidieť na vývoji za posledné týždne, ale aj za posledné roky, um, sú z časti v oblasti azylov, ale aj v oblasti migrácie a imigrácie, že sú jednoducho preťažené. Preto je potrebné, aby Európska únia tu e, presunula čím ďalej tým viac e, kompetencií, viac tak povediať na sebe, tak aby zabezpečila, aby sa v, Euró- e, azylové konanie v Európe postupovalo podľa štandardov, ktoré budú jednotné. Mali by to byť spravodlivé postupy, spravodlivé procesy, mali by sa zabezpečiť, mali by sa zabezpečiť um, dodržiavanie fundamentálnych práv, ale aj uh, zamedziť zneužívaniu. A e, toto všetko sa veľmi intenzívne diskutuje v jednotlivých členských štátoch. Táto, úvaha, e, pardon, táto úloha je veľmi ťažká. Dúfam, že sa nám podarí. Pán Paška ako ďalší, nech sa páči

preto považujem za veľmi dôležité pripravované zmeny aj naďalej konzultovať najmä s príslušnými orgánmi členských štátov európskej únie. ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pán predseda. Spravodajkyňa sa obáva napriek e, tokom zo Severnej Afriky, že máme u nás príliš málo migrantov. Tá definícia rodiny, rodinných príslušníkov tu predsa nie je rozhodujúce to, že či tá rodina sa spojila pred alebo po azyle, sú tu nové definície a špecifická ochrana sa má poskytnúť utečencov s problémami s rodovou identitou. No, neviem, čo tým myslí pani spravodajkynia. Takéto formulácie predsa otvárajú možnosť zneužívaniu. Okrem toho bolo by trošku unesené byť toho názoru, že e, azilanti jednoducho sa môže spoliehať na to, že sociálna úroveň vo všetkých členských štátoch je rovnaká. Predsa sú rozdiely medzi, medzi našimi členskými štátmi. No a potom tá definícia bezpečnej krajiny pôvodu. Ak ide o demokratický štát, tak musí byť označený za bezpečný a potom, čo týka Tunisu a Egyptu, um, myslím si, že mali byť označené ako bezpečné krajiny. Ďakujem pekne. Pán Brons. Medzinárodná ochrana to je eufemistický pojem pre azylum. azyl, azyl očividne už nemá také, do, také, také dobré meno našej obyvateľstva. Azylanti alebo migranti, migranti prichádzajú z mnohých štátov. Ľudia prichádzajú do Európy jednoducho preto, lebo prichádzajú z nebezpečných krajín. To je e, smutné ale jednoducho Európa nemôže prijať populáciu všetkých e, krajín, ktoré môžu označené ako nebezpečné. Azylanti mali, uchádzači o azyl mali mať možnosť e, e, počívať ochranu v tej prvej krajine, ktoré sa môže dostať. Dôležité je, aby Európa sa nestala veľkým príjimateľom obyvateľov ohrozeného sveta. Dôležité je, aby aby sa zabránilo takým vojnám ako v Iraku a Afganistáne, musíme sa stiahnuť z Líbie, nesmieme dopustiť, aby došlo k konfliktu s Iránom a musíme pomôcť eh, štátom v Blízkom východe. Ďakujem pekne. A teraz má slovo opätovne pani komisárka Malmström. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako už bolo viacejkrát povedané, Viedli sme rokovania dlhú dobu, ako povedal pán Moraes, vlastne od roku 1999 tu bol ten cieľ, aby sme tu mali spoločnú azylovú politiku. Je tu rozhodnutie rady, aby sme to dosiahli do roku 2012 a to blokovanie, ktoré tam bolo dlhé roky, myslím si, že tu už vidíme určitý začiatok konca tejto situácie. Chcel by som sa poďakovať parlamentu, lebo podľa môjho názoru ste významne prispeli k riešeniu. Musíme mať systém, ktorý je spravodlivý, efektívny, koherentný, ktorý je uplatňovaný v všetkých členských štátoch. Od začiatku bolo jasné, a videla som to v rámci stretávania sa s jednotlivými spravodajcami, že samozrejme budú nevinutné určité pozmeňujúce návrhy. Jednoducho vieme, aká je situácia, aké je to zablokované, potrebujeme mať určité kompromisy, je to preto, aby obidve, obidve časti legislatívneho orgánu dokážu aj odsúhlasiť. Preto bude veľmi dôležité hlasovanie a podľa môjho názoru sa budeme snažiť postupovať a hľadať kompromisy. Boli sme zapojení do kontaktov s radou, snažili sme sa identifikovať tie zložité oblasti. A chceme, aby sa to podarilo, a chceme tu mať shodu a chceme dosiahnuť ten eh, azylový balík do roku 2012, čo bolo dobré z hľadiska 60. výročia Ženevskej konvencie. Toto bude nevyhnutné, bez to vyžadovať kompromisy a toto je základ budúceho systému. Chcel by som sa poďakovať spravodajkyni, ako aj všetkým teniem spravodajcom, ako aj Uberu Libe za prácu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, pani komisárka. A teraz má slovo pani Guillaume. Oui, merci. Áno, ďakujem za všetky vaše príspevky, takmer všetky. Pani Olmajer odišla, ale dúfam, že niektorým po, niekto jej povie, že ju ešte, dúfam, presvedčím ohľadom týchto žiadateľov o azylov, že, že by sme tu nemali urobiť nejaký druhý neúspešný pokus. Niekoľko pripomienok, ktoré sa mi zdajú byť zásadné, Cieľom nie je postaviť členské krajiny proti systému harmonizácie, práve naopak chápem určité váhanie alebo odpor, ale eh, keď budeme investovať do toho postupu prvej inštancie, ktorý bude korektný a efektívny, tak môžeme z toho veľa získať. Ide to smerom eh, k zlepšeniu tejto smernice. No a na záver, úloha Európskeho parlamentu je dôležitá sme spolu zákonodarcovia. Európska komisia viackrát povedala, že chce, aby sme mali zásadnú úlohu, pokiaľ ide o nadväzné kroky v tomto postupu a v stredu budeme mať príležitosť, aby sme potvrdili naše e, priority e, a potrebu harmonizovaného postupu v tejto oblasti. Ďakujem, Pani Guillaume, to je koniec diskusie na túto tému. Hlasovanie skutočne v stredu na poludne. Ďalší bod na programe je správa pána Leichfrida.